Takže, dámy a páni, e, chceme si pripomenúť e, e, pána Nilsona, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami, bol členom Mestskej rady a predsedom Mestskej rady v meste Ostemund vo Švedsku a stal sa poslancom v roku 2011, bol opäť zvolený v roku 2014, bol členom SAD a výborov TRAN a REVI, takže prosím, Postaňte na niekoľko chvíľ, aby sme vyjadrili svoju úctu pánu Nilsonovi minútou ticha. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám a teraz môžeme pokračovať e, programom rokovania na dnešnom dni. Môžeme prijať e, program rokovania, alebo máte nejaké pripomienky? Ak nie, tak môžeme postupovať e, podľa programu schválenie zápisnice zo stretnutí v januári, vo februári. Boli tres, dve, dve stretnutia vo februári. Návrh e, zápisnice je k dispozícii online ako obvykle, ak nie sú žiadne námietky počas tohto, nebudú žiadne námietky počas tohto zasadnutia, tak túto zápisnicu budeme považovať za schválenú. Ďalší bod sú oznámenia predsedajúcej. Musím vás informovať, že 9. marca som sa zúčastnila stretnutia organizovaného bulharským predsedníctvom v Sofii, zameranom na budúcnosť eh, viacročného finančného rámca a boli tam zástupcovia všetkých členských štátov, najmä ministri financií, aj predseda výboru regiónov, pán Lambert, predseda Európskeho eh, dvora auditorov, pán Menning a takisto aj pán komisár Oettinger. Diskusia bola veľmi zaujímavá. Náš kolega Jan Olbricht prezentoval správu Európskeho parlamentu o budúcnosti viacročného finančné, budúcom viacročnom finančnom rámci a ja som predniesla stanovisko výboru REGI ohľadom FR na základe stanoviska prijatého tu na REGI a diskusia bola veľmi otvorená, ako som povedala. Videli sme rozdielne pohľady členských štátov a aj problémy pri vytváraní spoločného stanoviska rady pokiaľ ide o budúci viacročný finančný rámec. Informácie od pána Ettingera boli len v obmedzenom rozsahu a preto očakávame naďalej návrh budúceho viacročného finančného rámca, a to 2. mája tohto roka. A mm, nevidím tu vlastne nikoho z podpredsedov informácia o delegácii v Severnom Írsku teda bude odložená na budúce zasadnutie na zajtra. A teraz e, môžeme ísť na ďalší bod programu rokovania a to je e, návrh správy o politikách súdržnosti a obehovom hospodárstve. Pán Škrlec je spravodajca a dnes bude hovoriť o návrhu tejto správy a bez ďalších odkladov dám slovo pánovi Škrlecovi. Máte slovo, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Budem pokračovať po chorvátsky, ak dovolíte. Kolegyne a kolegovia. Kolegice i kolege, priprema nacrta izvješća koje se danas nalazi pred vama bila je uvelike olakšana zbog svih prijedloga i sugestia. To bolo uľahčené vďaka všetkým návrhom a nápadom, ktoré e, sme si povedali 24. januára. Ešte raz by som sa vám všetkým chcel poďakovať, všetkým, ktorí si sa zúčastnili tejto diskusie. Vaše vyjadrenia boli užitočné, využili sme ako usmenenia pre prácu na tejto správe. Počas poslednej diskusie sme sa zhodli na tom, že obehové hospodárstvo je užitočné pre transformáciu aktuálneho modelu sveta, stavia na udržateľnom rozvoji a pomáha nám dosiahnuť naše ciele, vytvárať miestne pracovné miesta, zabezpečiť hospodárskú súťaž a konkurencieschopnosť Európy na svetovom, svetových trhoch. Toto všetko umožňuje obehové hospodárstvo a zároveň umožňuje zachovávať kvalitu surovín, teda zachovávať vlastne hodnotu padom surovín v rámci výrobných aktivít v Európskej únie. Transformujeme vlastne e, energiu z recyklovaného materiálu. Každý rok Máme 2,2 miliardy tón odpadu, ktoré vyprodukujeme a 6,6 miliard vďaka recyklácii ostane v hospodárskom obehu. 1,5 miliardy tón ostane ako e, prvotná surovina pre prvovýrobu v Európskej únie. Zároveň je dôležité vnímať ekodizajn a takýmto spôsobom brániť e, vzniku odpadov. V rámci politiky a v rámci aktuálnych ustanovení už existujú dobré základy na vytvorenie obehového hospodárstva. Veľa aktuálnych cieľov prispieva už priamo alebo nepriamo k vytvoreniu obehového hospodárstva. Správa je rozdelená na tri časti aktuálna situácia, to je prvá časť, aktuálna situácia, to znamená politiky, potenciálne a reálne faktory, ktoré prispievajú k vzniku obehového hospodárstva. Druhá časť to sú nástroje, ktoré existujú a potenciál, ktorý je v rámci politiky súdržnosti, ktoré môže ešte posilniť efektívnosť našich politických cieľov v oblasti e, verejnej správy. A v poslednej časti e, sa zameriavame na budúcnosť, hľadáme také riešenia, aby politika súdržnosti posilnila všeobecné ciele únie a implementáciu týchto cieľov. Obehové hospodárstvo ako nová hospodárska paradigma sa stáva európskou politikou, aktuálnou európskou politikou. A v podstate sa to prelí na s cieľmi obehového hospodárstva, k prechodu na obehové hospodárstvo, ako aj cieľe verejnej správy. Musíme sa prispôsobiť a musíme mať potrebné nástroje na to, aby sme dosiahli stanovené ciele, či už priamo alebo nepriamo. Je potrebné dôležiť, pot, zvázniť potenciál, ktorý existuje cez revíziu operačných programov, Eh, vďaka ktorým členské štáty môžu zaviesť alebo posilniť obejové hospodárstvo počas aktuálneho programovacieho obdobia. Regióny potvrdili vo svojich stratégiách obejového hospodárstvo, v stratégiách pre hospodárskú špecializáciu. Takisto si naformulovali aj ciele a aktivity, ktoré pomôžu implementovať eh, túto politiku regióny majú obrovský potenciál a vnímajú obrovský potenciál behového hospodárstva a umožním to prekonať prekážky, e, ktoré prekonali už iné regióny. E, budovanie infraštruktúry, spalovne, nakladanie s odpadmi, to všetko môže spomalovať rozvoj regionov. Zároveň musíme posilniť administratívne kapacity na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. A cez posilnenie sa všetky úrovne je potrebné zdôrazniť hierarchizáciu odpadov a rešpektovanie rozhodnutí verejnej správy pre tvorbu pracovných príležitostí vo verejnom sektore a priamo v regiónoch. Takisto zdôrazňujeme všetky aspekty, ktoré môžu slúžiť ako pozitívny príklad pre všetkých aktérov a môžu pomôcť implementovať obehové hospodárstvo. Sú tu obrovské projekty na regionálnej úrovni, ktoré môžu prinášať nové hodnoty, vytvárať nové ekologické pracovné miesta, aj vytvárať nové trhy pre suroviny lepšie zabezpečiť realizáciu obehového hospodárstva a lepšie využívať verejné prostriedky. Európske peniaze majú byť použité na dosiahnutie európskych cieľov v členských štátoch, ale aj v regiónoch. Chcel by som zdôrazniť význam regiónov na miestnej aj na národnej úrovni pre obehové hospodárstvo, pretože toto umožní všetkým aktérom rozvíjať sa hospodársky a lepšie využívať ich potenciál, efektívnejšie využiť potenciál a zabezpečiť prechod na obehové hospodárstvo. Vážení kolegovia, ďakujem za pozornosť a už vopred sa teším na našu spoločnú diskusiu, na vaše pripomienky. Ďakujem a teraz pán Boguič, prvý z tieňových spravodajcov, ktorí majú slovo. Najprv čestitke kolego. E, Ďakujem pani predsedajúca. Ja by som chcel poblahoželať kolegovi Škrlecovi. Ďakujem za prípravu, za vypracovanie tejto správy. Veľmi dobre ste pokryli túto oblasť obehového hospodárstva. Zdôraznili ste význam e, politik súdržnosti v tomto smere. V každom prípade je to jeden, jedna z paradigiem budúceho rozvoja ktorá by mala vojsť do života, je to našou úlohou, aby sme to zabezpečili, tak budeme vedieť vytvoriť nové pracovné miesta, nové možnosti a riešiť aj zmeny klímy, ktoré na nás čoraz viac tlačia. Pred niekoľkými rokmi nebolo vôbec možné implementovať takúto filozofiu spojenú s obehovým hospodárstvom, ale paradigma sa dnes zmenila. Máme niekoľko legislatívnych balíkov, ktoré s touto otázkou súvisia. E, Úrola miestnych a regionálnych orgánov je tu veľmi dôležitá a preto sa domnievam, že táto správa by sa mala viac zameriavať na pra, e, práve na rolu miest a obcí a regiónov. Vieme všetci, že implementácia všetkých našich e, politík sa nakoniec deje na lokálnej a regionálnej úrovni. Ako sa hovorí v tejto správe, Jednotlivé krajiny majú svoje vlastné národné stratégie pre obehové hospodárstvo a politika súdržnosti má pozitívny vplyv na niekoľko ďalších oblastí. Pán Škrolec už sa zmienil o nakladaní s odpadom. Ja by som ešte dodal napríklad oblasť e, polnohospodárstva a v rámci toho e, e, biopriemysel. Toto je veľmi dôležitý prvok v oblasti polnohospodárstva. Tieto podniky e, založené na biologických technológiách e, dostávajú financovanie viac než miliardy eur. Využívame e, prírodné materiály, ktoré by mali nahradiť v budúcnosti fosílne paliva. A okrem toho sa kladie väčší dôraz na lesníctvo, lesné hospodárstvo v obehovnom hospodárstve. To by sa takisto malo viac využívať napríklad v oblasti stavebných materiálov. Lesy sú pochopiteľne veľmi dôležité aj z hľadiska znižovania objemu e- emisí CO2. A biomasa, ako vieme, je veľmi dôležitý obnoviteľný zdroj energie. Politiky súdržnosti zdôrazňujú efektívne využívanie energií. Ja pochádzam zo Slovenska. Veľa budov v Slovensku bolo um, zmodernizovaných práve vďaka e, fondom súdržnosti a teraz sú oveľa e, e, energeticky úspornejšie. A my v oblasti energii sa snažíme stimulovať regióny a miesta, aby využívali tieto energie. Takisto je dôležitá úlaha miest v obehovom hospodárstve. Ja určite predložím pozmenujúce návrhy ktoré počiarkujú rolu regiónov a vidieku, vidieka. Väčšina, z biomasy, väčšina biomasy sa totiž e, produkuje aj využíva v, e, na vidieku. Máme dobrú synergiu medzi e, fondmi súdržnosti a ďalšími prvkami súvisiacimi spojenými s obehovým hospodárstvom. Mali by sme sa snažiť vytvoriť nové zelené pracovné miesta, tak, aby sa tieto vidiecké oblasti stali hustejšie obývanými, aby sme zabraňovali exodu obyvateľstva do, do miest. Ďakujem ešte raz za vypracovanie tejto správy a ja predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov. A teraz pani Šmolková. Pokračovať asi tam, kde skončili moji predrečníci ďakujem spravodajcovi za predložený návrh správy ktorý je veľmi dobrým materiálom do diskusie. skutočne rovnako ako spravodajca som tiež presvedčená že prechod na obehové hospodárstvo predstavuje pre regióny a mestá najvýznamnejšiu príležitosť nasledujúcich rokov. mali by sme sa tejto príležitosti chopiť a preniesť ju cez konkrétnu legislatívu do praxe. prechod na obehové hospodárstvo musí byť stimulovaný tam kde sa bude reálne uplatňovať to znamená, že do tohto prechodu musia byť integrálne zapojené miestne a lokálne orgány. Poznáme viacero svetlých príkladov, e, kedy to boli práve malé obce, ktoré vytvorili vlastnú lokálnu stratégiu a stali sa energeticky nezávislými. Chcem tým počiarknúť fakt, že obce či miestne zastupiteľstvá majú znalosti, know-how, ktoré skutočne fungujú preto musia byť na jednej strane priamo zapojené do vytvárania stratégií udržateľného a regionálneho rozvoja a na druhej strane musia mať dostatok priestoru aby mohli vytvárať vlastné rozvojové stratégie. ak chceme zavádzať obehové hospodárstvo na miestnej úrovni musíme jasne definovať prístup k energetickej samostatnosti regiónov a miestnych samospráv možnosti vytvárať elektrinu a teplo z obnoviteľných zdrojov a zároveň navracať odpady z tejto produkcie do hospodárstva sú hlavnými predpokladmi pre položenie základov obehovosti. odpady ktoré obec produkuje je možné spracovať v bioplynovej stanici a zvyšok z výroby bioplynu sa dá použiť ako hnojivo v poľnohospodárstve. dovoľte mi jeden osobný príklad minulý týždeň som navštívila jedno poľnohospodárske družstvo na východe slovenska kde som na vlastné oči videla, ako môže bioplynová stanica pomôcť zachovať celú živočíšnu výrobu a zároveň udržať zamestnanosť. Podpora výroby udržateľnej a miestnej energie je tak zároveň predpokladom pre vytváranie kvalitných pracovných miest. Alarmujúcim aspektom súčasného lineárneho hospodárstva je aj nadprodukcia plastov. Opakovane sa dozvedáme z médií správy o obrovskom e, už ostrove odpadov, ktorý pláva oceánom. Do budúcej koheznej politiky by sme preto mali zaviesť viacúrovňové stimuly pre znižovanie produkcie plastov. Jednak má stále význam podporovať ich recykláciu, pretože viaceré krajiny únie doteraz uskladňujú svoj odpad na skladkách. A po oznámení, že Čína už nám nebude brať e, plastový odpad, musíme sa nad týmto faktom vážne zamyslieť keď hovoríme o recyklácii musíme hovoriť nielen o plastoch ale aj o skle textile nábytku stavebnom materiáli či ďalších komoditách. v neposlednom rade by som chcela podporiť myšlienku že by sme mali začať uvažovať aj o tom ako obehové hospodárstvo zaradiť medzi ciele kohéznej politiky po roku. two thousand and twenty mnohé opatrenia ktoré kohézna politika financuje sú priamo prepojené na princípy obehového hospodárstva ak chceme tento koncept skutočne zaviesť do praxe mali by sme hľadať spôsoby ako ho v rámci kohéznej politiky jasne definovať. svoje pozmeňujúce návrhy predložím v tomto kontexte ako som v krátkosti uviedla a teším sa na ďalšiu spoluprácu. ďakujem. Ďakujeme. Teraz e, pani Tomašič, ďalšia tieňová spravodajkynia. Ďakujem pani e, predsedajúca. na exploatácii resursa, nichovom brzom procesuiranju, instant... Takže rýchle, uh, zaobcha, rýchle spracovanie, opätovné použitie, bez toho, aby sme sa zamysleli nad dôsledkami, no odborníci tvrdia, že to toto je veľmi nepriaznivá vízia. Aktuálna situácia je taká, že nemôžeme jednoducho vyhadzovať veci na skladku. V Lani a tento rok sme si vytvorili balík obehového hospodárstva. Je tam 24 miliard venovaných podniky, ktoré e, sa pustia do obehového hospodárstva. Tento prechod na obehové hospodárstvo je veľkou výzvou pre členské štáty, pretože je potrebné spraviť mnoho systémových zmien. Obehové hospodárstvo sa nevyvinie len tak samo o sebe, bez dobrej politiky. Musíme mať normy, ciele a sledovať implementáciu. Takže vítam túto správu pána Škaleca a to, že prepája obehové hospodárstvo a politiku súdržnosti. Osobne by som chcel sporazniť význam hospodárskych nástrojov ako návratnosť investícií, ktoré umožní recykláciu alebo napríklad aj tzv. ekologickú daň na obaly. Ak sú iné alternatívy, treba ich využiť. Jednotný trh a hospodárstvo sú veľmi dôležité na podporu inovácií v súkromnom sektore. A je to takisto užitočné, ak chceme motivovať a meniť správanie sa ľudí, aby tretivé odpady, aby recyklovali, aby, aby menej, vytvárali menej odpadu, menej zahadzovali. A máme aj efektívne systémy bez nejakých noviniek. Ak budú fungovať, tak to prispeje k zníženej tvorbe odpadov, napríklad odpad z domácnosti, obalové odpady, napríklad flaše. Tieto systémy dobre fungujú, vytvárajú pracovné príležitosti a pomáhajú znížiť emisie CO2. Môžeme toto všetko zaviesť v Európe a metódy financovania existujú v rámci Horizontu 2020 či v kohezného fondu. Ale to všetko sa môže zmeniť. Napríklad zaobchádzanie s odpadmi, Mm, to bolo doteraz a no, nové obdobie budeme mať recykláciu. A ide o neustály obeh vzácných materiálov v hospodárstve. A teraz za Alde tieňový spravodajca pán Jakovčič, prosím. Predsednice, e, dozvol... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja sa rád zúčastním tejto našej debaty v mene pána Ostrevičusa. Petra nemohol dneska sem prísť a požiadal ma, aby som tu predniesol niektoré z jeho úvah k správe pána Škrleca. Na začiatku môžem hneď povedať, že je to naozaj veľmi dobrý, vzácny podklad, ktorý e, rieši alebo zaoberá sa mnohými dôležitými aspektmi obehovej ekonomiky. Veci, ktoré sa tu uvádzajú v tejto správe, sú veľmi vzácne a preto niektoré z nich zdôrazním. Je to všetko veľmi hodnotné, ale chcem najprv povedať, že skupina ALDE podporuje smerovanie tejto správy a nevidíme ani nejakú alternatívu smerovania, ktorá by bola iná ako to, čo je tu uvedené ako prechod na obehové hospodárstvo. Naša ekonomika v EÚ má mnoho zdrojov, ale máme aj problémy s využívaním našich prírodných zdrojov a práve odpad môže byť tým zdrojom v Európe. Vieme, že Mnoho z nášho odpadu končilo v minulosti v Číne, teraz sa to zmenilo. Možno, že je to na jednej strane aj problém, a že budeme mať asi aj určitú dobu problémy s odpadom, ale ak budeme rýchlo konať, tak môžeme tento odpad využiť ako zdroje surovín a odstrániť rôzne skládky, vytvoríme možno predpoklady pre PPP, čo je napríklad jedna z tém obehového hospodárstva. A e, samozrejme, že podporujem aj to, aby sa do tejto činnosti zapojila politika súdržnosti, e, pretože vieme, že e, politika súdržnosti zohráva úlohu aj v odpadovom hospodárstve. Máme z toho o tom aj príklady skúsenosti z Chorvátska. Myslím si, že úroveň EÚ je tá najlepšia úroveň, ktorá môže pripraviť legislatívu pre regióny, pretože regióny sú tá úroveň, ktorá bude najlepšie využívať práve e, možnosti núkané odpadovým hospodárstvom. Chcem ešte podčiarknúť jednu vec. A síce ide o podmienenosť ex ante. To je niečo, čo vyslovene podporujeme. Myslím, že musíme ešte o tom hovoriť, ale môžem hneď už teraz povedať, že tá predstava alebo ten navrhovaný postup, tieto idei sú veľmi dobré a želali by sme si, keby sa možno išlo ešte ďalej v tomto duchu. Možno by sa dali použiť aj iné finančné nástroje. Napríklad Európska investičná banka a jej nástroje by mohli pomôcť pri prechode na obehovú ekonomiku. A na záver ešte veľmi krátke posolstvo. Myslím, že som to už tu naznačil. Myslím si, že cez politiku súdržnosti podčiarkneme ten význam regiónov, pretože ide o problém, ktorý jednotlivé štáty nedokážu zvládnuť. Len spolupráca s miestnou a regionálnou e, úrovňou to umo umožní. Ja som bol vola, kedy e, činným na úrovni regiónu Istria a preto hovorím o tomto z vlastnej skúsenosti. Ak chceme niečo užitočné dosiahnuť, tak musíme pracovať na regionálnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne. Ostatných tieňových spravodajcov nevidím, že by sa hlásili. E, pani Mak, prosím, ďakujem. Pani e, presednička, ja tu zastupujem pani Adinolfi, ktorá tu nemohla byť e, v roku 2015 komisia prihnala, pri, prijala e, balík opatrení pre obehové hospodárstvo s cieľom prejsť na silnejšie hospodárstvo a obehovejšie hospodárstvo e, na základe udržateľných technológií, recyklácie, e, čo prináša výhody životnému prostrediu aj hospodárstvu. E, s tým súvisí e, potreba posilnenie rozpravy o obehovom hospodárstve a snaha e, stimulovať ho. Takže toto skutočne zohráva základnú rolu a je potrebné vyhodnotiť využitie fondov z operačných programov sme nasmerovaných do obehového hospodárstva aj z hľadiska rokovaní na obdobie po roku 2020 Treba vyhodnotiť e, synergie e, týchto e, fondov. 650 miliónov eur bolo pridelených rôznym projektom a takisto treba vyhodnotiť synergiu s predchádzajúcimi fondmi pre členské štáty, kde boli samozrejme takisto investície do národných hospodárstiev. E, v správe kolegu sa navrhuje holistický e, prístup k obehovému hospodárstvu, nielen spracovanie odpadov, ale aj obnoviteľné zdroje energii, e, zelené obstarávanie, riadenie vôd, vodných zdrojov, biopaliva, výskum, rozvoj, inovácie uplatnenie legislatívnych e, opatrení navrhovaných e, komisiou, komisiou musí e, takisto zvýšiť povedomie občanov ohľadom tém, ktoré sú aktuálne pre dnešné aj budúce generácie. Musia tam byť aj informácie pre regionálne a lokálne orgány. Preto tu chcem uvieť konkrétny príklad. Pred niekoľkými mesiacmi som položila otázku na eh, DG Regio, eh, ktorá sa eh, týkalo ktorá sa týkala púlie 60 miliónov eur bolo pridelených spoločnostiam práve s cieľom umožniť prechod na obehové hospodárstva. Pýtala som sa, či by sa v tomto prípade a v prípade tohto istého regiónu dali e, použiť e, tieto európske fondy aj na e, likvidáciu odpadov a odpoveď bola, že tieto fondy sa týkajú hospodárskej činnosti s ekologickým zameraním, znižovaním CO2 a sektory, ktoré znečistujú životné prostredie a sú nevyrobnej povahy. Takže ide tu o zvyšovanie energetickej účinnosti zariadení, pokiaľ ide o cyk- výrobný cyklus, kde e, sa teda e, tieto odpady e, rekuperujú a znova využívajú. Takže je to dôležité potvrdenie, dôraz na životné prostredie, v podstate vôbec a tieto príslušné financovanie vôbec nemá nič spoločného s financovaním napríklad spalovní a podobne, pretože to je vlastne jeden zo zdrojov e, takisto znečistujúcich životné prostredie. Takže tieto fondy by sa mali e, používať e, na recykláciu a opätovné využívanie materiálov. Takže myslím si, že aj tieto ciele by mali byť zahrnuté v správe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže to boli stanoviská tieňových spravodajcov. Pani Piraky sa hlási o slovo, prosím. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pánu spravodajcovi za vykonanú prácu. Je to čoraz dôležitejšia otázka pre miestne a regionálne orgány. Samozrejme, je dôležité predkladať konkrétne návrhy, na základe financovania post VFR a samozrejme na základe financovania, ktoré by potenciálne mohlo prichádzať zo súkromného sektoru. Je, veľmi, je veľa členských štátov, ktoré nie sú dobre oboznámené s obehovým hospodárstvom ako e, rámcom a preto by som chcela poukázať na niektoré e, aspekty správy o obehovom hospodárstve. Ide e, o to, že v súčasnom e, rámci politik súdržnosti nie je vlastne stanovený jednoznačne rámec takéhoto prechodu na obehové hospodárstvo. 370 miliónov eur bol rozpočet, len 8 projektov sa zatiaľ schválilo. 32 miliónov eur to znamenalo. Financujú sa aj e, doplňujúce projekty, ako napríklad zlepšovanie ovzdušia a podobne. Myslím, že by sa aj o týchto iniciatívach tu malo hovoriť pretože sú to príklady e, projektov obehového hospodárstva financovaných Európskou úniou. Okrem toho iniciatívy Európskej investičnej banky na financovanie obehového hospodárstva už je zriadená platforma na podporu obehového hospodárstva a medzi potenciálnymi poberateľmi sú aj miestne a regionálne orgány na financovanie miestnych a regionálnych projektov. Samozrejme, e, keď sa doplňa ešte fondmi súdržnosti, bude to výhodná situácia pre všetkých. Okolo 2,5 miliardy e, sa už e, vlastne vyčlenilo na tieto projekty. Nemali by sme e, ignorovať tieto iniciatívy vzhľadom na obmedzené finančné prostriedky ani vzhľadom na koheznú politiku po roku 2020. Musíme byť realistickí a musíme ich e, toto takisto zahrnúť do správy. Súhlasím aj s tým, že stratégia pre plasty je nová a veľmi dôležitá súčasť obehového hospodárstva a sme ešte len na začiatku a preto plne súhlasím s návrhom pána Jakovčiča. Ďakujem. Mr. Howard, the floor. Pán Howard, máte slovo. Uh, thank you, Ďakujem pekne. Udržateľné hospodárstvo, obehové hospodárstvo. Mm, o tom nikto nepochybuje, sú súčasťou našej budúcnosti. A budúcnosť je niečo, na čo si musíme nachystať cestu, aby sme sa tam vedeli dostať. Myslím si, že jedna z vecí, ktorú si potrebné uvedomiť, je to, že to nejde iba o opätovnom použitie, o recyklácii. Do určitej miery je to aj o no, na novo nastavenom cieli, účeli a aj o tom, či naozaj projekty sú naozaj udržateľné, naozaj sa jedná o obehové hospodárstvo. Zaznelo množstvo nápadov od spracovania odpadov pre energetické produkty za celé roky a zistilo sa, že v konečnom dôsledku sú negatívne, sú proti opätovnému využitiu a neprispievajú k obehovému hospodárstvu. Čiže tieto veci si treba uvedomiť keď budeme stanovať kritéria na hodnotenie, náležité hodnotenie projektov. A samozrejme, ten veľký problém spočíva v tom, e, ktorý už veľmi dlho e, trápi ľudí, to je na strane 4. Žiaľ, ešte stále nie je dostatočný dopyt pre produkty a služby z obejového hospodárstva, pretože sú často drahšie ako tie z lineárneho hospodárstva a všetky vedľajšie náklady nie sú zohľadnené. O tom to celé je. O tom to celé je. Ako podporíme trh, prechod z jedného trhu na iný, zraz lineárneho hospodárstva na obehové hospodárstvo, ako zabezpečíte dopyt po produktoch obehového eh, hospodárstva, nič nie je zadarmo. To si treba uvedomiť. Musíme si uvedomiť, že verejné obstarávanie v tejto oblasti je dôležité a že bude potrebné uznať aj negatívne externality, ktoré ja by som popísal asi radšej ako sociálne náklady lineárnej produkcie, ako tieto veci uplatníme v aktuálnej situácii, pretože cena za kohesnú politiku je tu v tom, že v podstate budeme mať priemysel, ktorý sa rozvíje v, v celej Európskej únii a ktorý bude lídrom e, v oblasti obehového hospodárstva. A to môže fungovať pre regióny iba vtedy, ak bude existovať trh produktami obehového hospodárstva. A preto musíme riešiť trhové aspekty e, tejto problematiky. Je to dôležité, ak chceme dosiahnuť úspech. A preto to musíme zosúľadiť aj s mnohými ďalšími oblastiami, v ktorých máme na európskej úrovni politiky, nielen politikou súdržnosti. Ďakujem pekne, Van Nistero, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcem sa pridať k tomu aj, čo zaznelo nakoniec. Videl som ten text, ktorý sa venuje kohezii a je tam niekoľko pripomienok, ale ak sa naozaj nebudeme pozerať na trh a čo trh absorbuje, pred dvomi týždňami tu boli ľudia, som mal na návšteve ľudí, že, ktorí vyrábajú nový obalový materiál pre rôzne tyčinky a to robia s podporou peňazí z EÚ a pokúšajú sa to zavádzať. Vidíme tú, tú celú trajektóriu, ja neviem, univerzita, malé a stredné podniky, potom je tu ten produkt a potom chceme, aby sa to dostalo do skutočného e, priemyslu, trhu a keďže je to biomateriál a tak ďalej, je o niečo drahší ako tie staré plastové balenia. A čo je výsledkom? Vidíme, že tento podnik hovorí, áno, ale musíme dávať pozor aj na to, čo chcú klienti. My to nebudeme vyrábať. Takže stojíme na takých e, chromých nohách, robíme veľmi veľa kriku, všetko pripravíme, ale keď treba to zaviesť do praxe, tak EIB sa nezapojí, regióny sú veľmi malé na to, aby sa to mohlo implementovať. A toto je úplne konkrétny prípad toho, že máme e, teraz e, tú, toto nové obdobie obehového hospodárstva a hovorí sa tu o zrýchlenom zavádzaní a to znamená, že tam musíme naozaj priložiť ruku k dielu s materiálmi, biomateriálmi sa dá strašne veľa robiť. Napríklad, ja neviem, s čím sa deti hrajú na, na, na pláži tá, a veci sa im stratia, dostanú sa do mora, tak sa rozpustia a nebude to, nebude to niekde o, e, na skládke alebo nezašpiní to pláž. Ale ako sa dostávajú takéto hračky, biohračky na trh, ekohračky na trh? Nemáme žiadne uh, možnosti zistiť informácie o biodegradovateľných materiáloch. Môžete mať napríklad kvetináče s rastlinou, ktorú, ktoré zasadíte spolu s kvetináčom a rastlina spotrebuje ten e, kvetináč, ale my to nerealizujeme, pretože biodegradovateľný materiál stojí 2 centy viac. Takže Jednoducho treba na tom pracovať a musíme sa vysporiadať aj s realitou. Musíme rozširovať znalosti o biodegradovateľných materiáloch, musíme sa venovať trhu, trh stimulovať, aby to robil, lebo trh to nerobí, pretože ten materiál je drahší. Takže musíme využiť naše nástroje ex ante podmienenosť, to je OK, ale nemôžeme žiadať nemožné. A musíme aj dať e, signál komisii, že regióny sú pripravené, ale aj by to dokázali, ale ešte tam musíme niektoré veci zmeniť a e, zmeniť troška prístup. Je to dôležité mať takúto správu, ale potrebujeme mať aj dobré tempo v realizácii. Ďakujem. Thank you very much, Mr. Rope. Ďakujem pekne, pán Rope. Ďakujem pekne. Myslím si, že táto správa je veľmi dôležitá a vysiela veľmi dôležitý odkaz. Musíme jednoducho sa zastaviť a opätovne si premyslieť veci, e, či máme pokračovať tak, ako sme fungovali včera, alebo či sa máme zmeniť. Musíme pochopiť naše správanie. A asi by sme nemali hovoriť iba o opätovnom použití odpadov. To je samozrejme, môžeme veci použiť druhýkrát, nemusíme ich zahadzovať, to by mala byť povinnosť. A nemalo by to začať od posledného užívateľa, ale od fázy dizajnu a výroby. Výrobca by mal už v tej výrobnej fáze alebo dizajnovej fáze predpokladať ďalšie využitie svojho produktu. Obnoviteľné zdroje v tejto oblasti sme spravili kus práce, ale sú prípady, kedy sa jednoducho otáčame, nechceme vidieť situáciu. Mali by sme riešiť solárnu energiu alebo iné spôsoby. Mali by sme sa viac pohrať s atomovou energiou, aby sme mohli menej investovať do energie zo slnka a vetra. V podstate tu je taký postoj vyčkávania, aspoň ja to tak pociťujem. Potom ďalšia téma, opätovné použitie. 10 rokov som pracovala vo firme, kde sme používali v podstate čerpadlá pre dieslové motory a uh, v podstate sme mm, ich recyklovali a používali asi 40 materiálu sa dá opätovne použiť. To isté platí napríklad o použitých batériách. Ale všetky veci by mali byť nejako reglementované a dúfam, že táto správa k tomu prispeje. Firmy dnes nemajú záujem o takéto veci, či už sú to výrobcovia vozidiel, chladničiek alebo podobne. Čím dlhšie niečo funguje, tým horšie pre výrobcu pretože ten výrobca chce predávať. Mali sme dobrý príklad e, vozidel Volvo. Volvo boli veľmi dobré autá, dlho fungovali a firma jednoducho strácala zisky. Takže musíme podporovať spoločnosti v tom, aby sa sami starali o opätovné využitie ich produktov na konci Eh, užitkového života a nie, aby sa jednoducho veci zahadzovali. Eh, jedna súčiastka sa pokazia a zahodíte celé zariadenie. To by sme nemali podporovať. Myslím si, že táto téma je široko koncipovaná. Musíme v podstate sa ekonomicky pozrieť na tieto veci a prispôsobiť mnohé aspekty, pretože ak nie, tak eh, budeme každý rok kupovať nový nábytok e, alebo vymieňať staré autá za nové. Musíme v tomto ohľade nastaviť e, rozumné normy. Možno by sme mali využiť aj daňovú politiku ako stimul aby sa zastavilo to, že budeme stále kupovať nové veci a používať vždy len nové veci. Ďakujem, pani predsednička. Ja e, som sa nechcela vyjadriť, lebo už tu máme tieňovú e, spravodajkyňu, ale venujem sa e, tejto problematike už aspoň 30 rokov a som súčasťou skupiny na vysokej úrovni, ktorá pracovala na dokumentoch a na stanoviskách Európskej únie v minulom legislatívnom období v rámci výboru regionov. Ja by som e, chcela vysloviť niekoľko poznámok, ktoré považujem za nevyhnutné. Keď hovoríme o obehovom hospodárstve, treba si uvedomiť, že hovoríme o tendencii, o trende ktorý sa ale nikdy na 100% e, nenaplní, lebo máme tu energetickú aj materiálovú entropiu. To znamená, e, nie sú prítomné všetky e, predpoklady na to, aby sa dosiahla 100% obehovosť. Je to teda tendencia a súhlasím s kolegami, že mechanizmy, ktoré môžu umožniť zrýchliť tento proces, sú najmä E, také hm, e, mechanizmy, ktoré sú e, vecné. Norme, normy môžu pomôcť, ale potrebujeme také prvky, ktoré umožňujú napríklad opätovné používanie a recykláciu obalových materiálov. A potrebujeme aj to, aby E, mali všetky produkty ten svoj zelený e, potenciál a zároveň sú pozitívne aj negatívne tendencie v tejto oblasti, napríklad v automobilovom, automobilovom e, priemysle vidíme, že narastá veľkosť, narastajú rozmery automobilov a že sa používajú čoraz zložitejšie materiály a to platí aj pre mnoho iných produktov, nemožnosť vlastne opraviť takéto produkty pretože tie veľmi zložité produkty e, s cennými, vzácnými, mm, mm, ktoré obsahujú aj vzácné materiály, tak sa ťažko potom separujú alebo jednoducho zasa dekomponujú na jednotlivé prvky, tie, tie pôvodné materiály. Takže skôr než tie záväzné normy potrebujeme e, tie stimulačné mechanizmy, napríklad ktoré sa môžu uplatniť v oblasti obalových materiálov, pretože doposiaľ tými jedinými používateľmi sekundárnych e, surovín, ktoré pochádzajú z recyklácie výrobkov, v zásade e, boli Číňania ktorí e, vlastne už majú aj dosť e, e, svojich vlastných sekundárnych súrovín a už nepoužívajú tie naše. Takže už sa nemôžeme spoliehať na vývoz materiálov určených na recikláciu, takých materiálov, ktoré nie sme schopní recyklovať v Európe a preto treba stimulovať vznik podnikov, e, ktoré budú schopné recyklovať. V opačnom prípade sa nám to jednoducho vymkne z rúk. Takže nebudem príliš optimistická. Máme pozitívne aj negatívne signály, signály a ja skutočne e, podčiarkujem dôležitosť tých e, stimulačných nástrojov, pretože tie záväzné normy sa nakoniec nerešpektujú a nedodržiavajú. Ale ako som povedala, nie som tak presvedčená, že sa uberáme tým najlepším smerom, lebo väčšina súčasných výrobkov je veľmi zložitá z hľadiska zloženia a možnosti demontáže na jednotlivé komponenty, tie, tie základné komponenty, materiály. Mm, napríklad ehm, také auto, to, to skutočne sa nedá takto rozmontovať, eh, dekomponovať a e, v podstate veľmi často sa vymieňajú tie veci alebo tie komponenty kus za kus, lebo už sa nedajú ďalej rozložiť. Takže ja mám veľké pochybnosti ohľadom tohto smeru a môžeme zakazovať, čo chceme, ale ak nevytvoríme tieto stimulačné mechanizmy, tak e, sa jednoducho e, Mm, budeme, ďalej, budeme si vlastne len ďalej klamať do vlastnej kapsy, tak povediac. A preto by som e, chcela požiadať e, spravodajcu, aby aj na toto myslel, na tieto mechanizmy, e, ktoré skutočne sú užitočné pre podniky aj spotrebiteľov. Ďakujem pekne, toto boli pripomienky členov výboru Regi a teraz dávam slovo pani Mildinovej z Európskej komisie. Nech sa páči. Ďakujem pekne predovšetkým. E, ja by som chcela tiež poblahoželať spravodajcovi za komplexnú správu. Naozaj si myslím, že je to veľmi dobrý text a dobre popisuje význam obehového hospodárstva pre regióny. A ako sme videli, vyvoláva aj diskusiu, čo je veľmi pozitívne. Samozrejme, politika súdržnosti už významnou mierou prispieva k obehovému hospodárstvu. Ako správne zaznelo, obehové hospodárstvo nie je v nariadení, ale samotný pojem obehového hospodárstva tam je. Máme efektívne využívanie zdrojov napríklad. A nie len úvahy o obehovom hospodárstve, ale aj jeho implementácia sú už v našich operačných programoch. To hovorím o odpadoch. A vďaka ex ante kondicionality teraz podporujeme viac intervencií na vyššej, na tej správnej úrovni hierarchie odpadov. To znamená opätovné použitie a recyklácia Takisto máme inteligentnú špecializáciu a to je jeden zo spôsobov, ako mm, regióny môžu z dola smerom nahor tlačiť a požadovať svoje priority, tlačiť na vedeckú obec. E, je to dôležité nielen pre inovácie v regióne, čo sa týka inteligentnej špecializácie, ale aj čo sa týka cez e, regionálnej spolupráce v oblasti inteligentnej špecializácie. Spolupracujeme s regiónmi na hodnotových reťazcoch, pretože táto inteligentná špecializácia sa nemôže stiahovať iba na jeden región, pretože to nepriniesie dostatočnú konkurenčnú výhodu, ak sa to neprepojí s ďalšími regiónmi. Takže Pracujeme teraz na prepojení regiónov, ktoré majú tie isté priority inteligentnej špecializácie. To je navyše ešte k tomu, čo robíme v oblasti územnej spolupráce a cezhraničnej spolupráce tam už sú veci k dispozícii. Obehové hospodárstvo, samozrejme, to nie sú iba inovácia a odpad, je to aj energetika, malé stredné podniky, obnoviteľné zdroje a to všetko máme v programoch. Zároveň je to aj o miestnej regionálnej úrovni, o posilnení samozprávy pri hľadaní správnych riešení potrebnou pomocou a podporou. Tu nás teší to, že sa spomína mestská inovatívna aktivita, Urban Innovative Action. Máme tam dobré projekty, obehové hospodárstvo je jedna z tém inovácií. Aby som chcela upozorniť na to, čo sa robí v rámci mestskej agendy pre EÚ existujú partnerstvá a jedno z takýchto partnerstiev je na tému obehové hospodárstvo. Sú to mesta, ktoré e, pripravujú troročný plán, ako vyriešiť určité výzvy. A jeden z takýchto projektov je aj o obehovom hospodárstve, kvalita vzdušia a tak ďalej. To sú samozrejme navzájom sa doplňa e, s tými inovatívnymi aktivitami miest. Mnohé veci napredujú. Ešte nie sme na konci, čaká nás ešte množstvo práce, ale trošku je smutné, že sa kladie veľký dôraz na to, že sa jednoducho nedá v plnom rozsahu podchytiť, že ten aktuálny politický rámec neumožňuje v plnom rozsahu podchytiť príspevok obehového hospodárstva. Je to bod 2 správe na strane 9. Ja viem, že to je skôr ako si započítaní tých vecí, ktoré sa robia v teréne. Áno, je veľmi dôležité vedieť presne, čím prispieva kohezná politika, ale veľmi ťažké to tak presne pomenovať. Asi nebudeme mať perfektný spôsob výpočtu alebo spočítavania týchto aktivít. Dôležité pri implementácii podľa mňa je to, čo sa deje priamo v teréne. Myslím si, že tá kritika je správna, ale nemala by byť takým spôsobom počiarkovaná, pretože dôležitejšie je to, čo sa deje v teréne, ako to, či to náležite zaúčtujeme niekde. Po roku 2020 Áno, tam to zaučtovanie sa dá zlepšiť, uvidíte naše návrhy v máji, ale upozorňuje sa tu aj na to, že obehové hospodárstvo je novou paradigmou, že je to skutočný prechod, transformácia nášho hospodárstva, že k tomu musí dôjsť. A samozrejme to nie je ľahké. Je pravdou, že ty potrebujeme takú kombináciu nástrojov politiky a je veľmi pravdepodobné aj to, že verejné zásahy, to znamená verejné financie, budú potrebné napríklad cez politiku súdržnosti. Už výstavou mierou prispievame. Nie je to ľahké, ale už sa mnohé veci posunuli vpred a je to náročná úloha ale zároveň je to dôležitý prechod, eh, ku ktorému musí dojsť po roku 2020. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Škrlec, nech sa páči. Chcete sa vyjadriť? Na záver tejto veľmi zaujímavej debaty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem všetkým za tieto vzácné príspevky. V súčasnosti je problémom to, že v rámci štatistik EÚ nie je jasne vymedzené, čo je obehové hospodárstvo a aké sú jeho ukazovatele. Musí sa pracovať veľmi ťažko na to, aby sa dalo obehové hospodárstvo z toho vytiahnuť a aby sa zistilo, ako postupovali investície. A to sa týka nielen odpadového hospodárstva, ale aj ďalších opatrení, ktoré spadajú pod obehové hospodárstvo. Spôsob financovania je samozrejme dôležitý, a síce, ako sa dá využiť verejné stimuly, daňová reforma alebo niečo iné na to, aby trh reagoval inak, aby sa trh zmenil, aby sa spotrebitelia preorientovali a zamerali na výrobky, ktoré sú vyrobené zo sekundárnych surovín alebo ktoré vychádzajú z plánov o dobrom hospodárení. Ale to, čo povedali kolegovia, je tiež veľmi dôležité. A je dôležité realizovať takú politiku, ktorá sa zaoberá zmenou paradigmy, ako aj zmenou výrobkov, aby boli výrobky ľahšie opraviteľné, vymeniteľné, aby mali dlhšiu životnosť a dokonca, ak aj tieto produkty už niekedy sa nebudú môcť znovu použiť, je dôležité, aby sa s nimi ľahko ďalej nakladalo, aby napríklad ich jednotlivé súčiastky sa mohli ďalej použiť. Samozrejme, musíme dbať aj na energetickú účinnosť, hospodárnosť. To je veľmi dôležitá súčasť obehovej ekonomiky. Ešte raz by som tu chcel v tejto súvislosti počiarknúť, biohospodárstvo a to sa netýka len umelých môd, ktoré teraz veľmi využívame. Myslím, že tam musíme spraviť ďalší krok navyše. Musíme to, čo je dneska základom fosílne paliva, zmeniť a potrebujeme sa viacej zamerať na bioodvetvia, biozdroje. Musíme naše prostriedky venovať na výskum nových materiálov, materiálov, ktoré nevychádzajú z fosílnych palív. Takže ďakujem ešte raz za všetky príspevky a teším sa na spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne na záver diskusie o tejto správy. Chcem povedať, že leota na pozmenujúce návrhy bude obed streda 11. apríla. Takže 11. apríl streda 12 hodín. Týmto sme dokončili túto diskusiu a teraz môžeme prejsť k našemu ďalšiemu bodu programu a to je výmena názorov k správe z vlastnej iniciatívy posilnenie rastu a súdržnosti v pohraničných oblastiach, regiónoch EÚ. 20. oktobra minulý rok komisia prijala nelegislatívne oznámenie o posilnení rastu a kohezie v pohraničných regiónoch EÚ. Pohraničné regióny sú zvyčajne regióny s nižšou hospodárskou výkonnosťou ako iné. Oznámenie sa zameriava na 10 oblastí, ktoré, kde môžu členské štáty a EÚ znižiť náročnosť, dlž, e, dlžku a náklady cezhraničnej interakcie a podporovať združovanie služieb pozdĺž vnútorných hraníc. Náš výbor sa rozhodol pripraviť správu z vlastnej iniciatívy v decembri 2017. Schválila to konferencia predsedov v marci a v apríli sme očakávali schválenie konferencie predsedov. Dva výbory, EMPL a KULT, sa rozhodli e, pripraviť e, návrhy z tejto správe. Pán Hetman je pripravený sa s nami podeliť o prvé myšlienky. Návrh správy bude predložený v maji. Takže dávam slovo pánovi Hetmenovi teraz. Ďakujem pani e, predsednička. E, veľmi pekne ďakujem ešte raz, dámy a páni. Táto téma pohraničných regiónov EÚ je téma, ktorá si vyžaduje nielen jeden bod programu, vyžaduje si mnoho rokovaní našeho výboru. Chcem vás upozorniť na niektoré skutočnosti a zdôrazniť ich, a síce, že oznámenie komisie, ako aj naša práca, ktorú tu teraz realizujeme, sú vlastne potvrdením situácie, E, pohraničných regiónov ktorá je dôsledkom osobitných víziev týchto regiónov. Keďže ide o osobitné regióny, osobitné problémy, vyžadujú si osobitnú podporu EÚ. Neexistuje riešenie, že jedna veľkosť sa hodí pre všetky tieto regióny. Neexistuje jediné riešenie pre všetky pohraničné regióny. Niektoré pohraničné regióny sú v dobrom stave, vynikajúcom stave a potom sú iné, periférne, okrajové regióny, ktoré trpia viacerými hlbokými problémami, či už ekonomickými alebo problémami súvisiacimi s migráciou. Okrem toho, pohraničné regióny predstavujú 40 nášho územia a obýva ich 150 miliónov obyvateľov. To je E, a predstavujú 30 HDP EÚ. V oznámení komisie vidíme zaujímavý záver a síce, že ak by sme mali odstrániť všetky problémy a prekážky, ktoré sa týkajú e, štátnych hraníc, tak tieto regióny by boli bohatšie o 8 Toto je samozrejme teoretický argument, avšak to tvrdenie, že ak by sme zrušili dneska súčasné prekážky na hraniciach, tak by došlo k nárastu bohatstva o 2 z od 90. rokov podpora cezhraničnej spolupráce v Európe je zabezpečovaná prostredníctvom Interregu v súčasnom finančnom rámci tento program mal 6 miliard eur a tieto programy sú veľmi dôležité, pretože pomáhajú regiónom veľmi hmatateľným spôsobom. V oznámení komisia zdôrazňuje konkrétne oblasti, kde musíme pomáhať regiónom. Poprvé potrebujeme posilniť výmenu skúseností medzi regiónmi. Musíme im umožniť realizovať cezhraničnú verejnú správu, musíme podporovať cezhraničnú zamestnávateľnosť, portabilitu služieb alebo cezhraničnú pomoc e, v oblasti štátnych zdravotníckých zariadení a ja by som k tomu pridal ešte jednu voc, podpora cezhraničného podnikania a veci, ktoré sa týkajú migrácie. Oznámenie komisie obsahuje aj naznačenie možných riešení problémov regionov, napríklad jednotná platforma, mapa cezhraničnej spolupráce, v oblasti zdravia a podobne, pilotné projekty. Všetky takéto kroky naozaj potrebujeme, ale nedokážem sa zbaviť toho pocitu, že napriek dlhej spolupráci pohraničné regióny musia ešte stále bojovať s mnohými, e, s mnohými výzvami. Ich vývoj je pomalší než vývoj iných regiónov, takže možno sa nám doteraz nepodarilo nájsť dobré riešenie všetkých problémov okolo nás. Vítam ale návrh komisie. A keďže tu vidím predstaviteľov komisie, chcem ich požiadať, aby podrobnejšie vysvetlili niektoré aspekty. V oznámení spomínate, slubujete ďalšiu akciu, čo by znamenalo, že ako vidíte aj možné rizika hraničnej spolupráce, aký máte prístup. Komisia ďalej oznámila výzvu na predkladanie návrhov, ktorých cieľom sú, alebo adresátom sú verejné orgány, ktoré chcú vyriešiť aspoň jeden problém cezhraničného charakteru v regiónoch. Ako ďaleko sme tu? Komisia tiež oznámila podporu pre rozšírenie cezhraničných železničných spojení. Slúbili ste štúdiu v tejto oblasti. Kedy by sme ju mohli dostať? A posledná otázka sa týka európskej, zoskupení Európskej územnej spolupráce. Bola taká predstava, ktorá sa mala stať takým receptom na pomoc regiónom. A oznámenie komisie to aj spomína, takže suma sumárum mám ešte takýto, takúto predstavu. Podarilo sa nám toho dosť. Podarilo sa nám pomôcť regiónom, veľa sme do toho investovali, peňazí. Máme veľa osvedčených postupov v rôznych regiónoch EÚ. A napriek tomu mnohé z regiónov v Európe sa nazývajú periférne, okrajové regióny. A sú to regióny, ktoré urobili veľký prielom, ale bohatšie regióny, ktoré nie sú zaťažené problémami hraníc, dosiahli ešte väčší pokrok. Takže záver je taký, že to nie je len otázka peňazí, ale aj toho, či parlament a komisia a členské štáty venujú dostatočnú pozornosť regiónom, najmä pohraničným regiónom. Bez pochyby potrebujeme väčšiu odvahu zo strany členských štátov. Táto informácia samozrejme nie je v oznámení, ale ja si to tak myslím. Myslím si, že je to ťažké a preto je to kľúčový aspekt alebo súčasť nášho postupu, postoja. Tu mám na mysli to, že častokrát cesraničné projekty alebo zákony, ktoré príjmame tu v Bruseli, vnímajú členské štáty ako ohrozenie svojej zrchovanosti. To nie je v oznámení napísané, ale myslím si, že je to skutočný problém, ktorý budeme musieť riešiť. A tiež si myslím, že keď vytvoríme dobré podmienky pre samozprávy, miestne a regionálne orgány, tak týmto sa podarí odstrániť mnoho prekážok ale na to potrebujeme jedno kľúčové slovo a to je dôvera. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Smolková za tieňového spravodajcu. Čítam to, čo mi dal náš kolega podpredseda, ktorý je tieňový spravodajca a tu nemohol byť. Táto správa prichádza pravý čas potom, ako komisia v septembri prijala oznámenie s rovnakým názvom ako vieme, pohraničné regióny pokrývajú forty územia Európskej únie a žije v nich fifty miliónov ľudí. V týchto regiónoch sa akumuluje thirty hrubého domáceho produktu, čo vytvárajú takmer two milióny cezhraničných dochádzajúcich, ktorí predstavujú six všetkých zamestnancov v celej Európskej únii Prihraničné regióny však vo všeobecnosti fungujú menej ekonomicky ako iné regióny v rámci členského štátu. Prístup k verejným službám, ako sú napríklad nemocnice a univerzity, je vo všeobecnosti nižší v hraničných regiónoch. Ide o vážne problémy, ktorým čelia mnohí naši občania na dennej báze a potrebujeme riešiť ich obavy. Občania žijúci v pohraničných regiónoch by mali mať možnosť využívať príležitosti ponúkané na oboch stranách hranice. Súhlasím s tým, že nevšetky tieto problémy možno vyriešiť len s financovaním z EÚ, ale veľa sa dosiahlo prostredníctvom fondov a programu Interreg, takže by takéto praktiky mohli pokračovať aj naďalej a mali by sa posilniť. Okrem toho je potrebná lepšia synchronizácia medzi členskými štátmi a riešenie niektorých právnych a administratívnych prekážok, ktoré v súčasnosti bránia ušej spolupráci a interakcii Opäť vítam dobré načasovanie parlamentu, aby sa vyjadril k tejto téme a teším sa na našu budúcu spoluprácu. Toľko za môjho kolegu, potom sa prihlásim ešte ja do diskusie. Ďakujem pekne. Ďakujem, už nevidím nikoho za EKR. Áno, takže ja budem za Alde ako tieňová spravodajkynia a preto budem hovoriť po bulharsky. Milí kolegovia, ja vítam e, tie verejné konzultácie, ktoré prebehli cez internet e, na tému zbližovania hraničných regiónov. Je dôležité, dôležité spraviť akúsi analýzu všetkého, čo robí problémy v takýchto regiónoch. Spolupráca, cezhraničná spolupráca je veľmi dôležitá, ak chceme zabezpečiť dobrú výmenu informácií, lepšie sa poznať a lepšie obstáť výzvam ochrany životného prostredia, zamestnanosti či mobility pracovníkov. Často niektoré aspekty tejto spolupráce sú príliš ťažké a preto je veľmi dôležité a vítam, že v správe mm, z vlastnej iniciatívy z roku 2017 mm, sa uvádzajú viaceré odporúčania z našej strany, čo ma teší. E, sú to v podstate, naše odporúčania sa premietli aj do oznámenia komisie. Takisto mm, voľba legislatívneho aktu je podľa mňa vhodná voľba, pretože členské štáty má tam takúto možnosť reglementovať podmienky takéto spoluprácie podľa vlastných potrieb. Zároveň by som chcela zdôrazniť, že návrhy e, vytvoriť platformu internet, to sú pozitívne návrhy. E, oznámení komisie. Konkrétne je potrebné uľahčiť koordináciu administratívnu. Potom e, internetové spracovanie, administratíva, to uľahčí administratívnu správu cez hraničnú E, štatistické údaje, chýbajúce tieto štat- teda nedostatok týchto štatistických údajov. Eurostat a národné štatistické úrady by mali zlepšiť svoju spoluprácu a zabezpečiť potrebné štatistické údaje. Interreg takisto zohráva kľúčovú úlohu A v tomto zmysle by sme mali nájsť správnu rovnováhu medzi rôznymi typmi politik, ktoré uľahčia rozvoj všetkých cezraničných regiónov. Musíme nájsť takú správnu zmes rôznych spôsobov financovania, e, či už európskeho alebo vnútroštátneho. Takisto je tu skupina pre rozvoj území, ktorej ďakujem za podporu a ďakujem, že vytvárajú dobrú platformu, ktorá uľahčuje takýto udržateľný rozvoj. Chcela by som takisto zvládniť úlohu makroregionálnej stratégie, ktorá pomáha makroregiónom riešiť problémy a výzvy a mohla by byť užitočná aj pre cezhraničné regióny. Mnohé regióny majú veľké problémy s migráciou a potrebujú posilniť výmenu osvedčených postupov pri riešení takýchto problémov. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme s ďalším čiňovým spravodajcom. Pani Anderson tu nie je, niekto ju zastupí? Takže pani Dimato, nech sa páči, slovo je vaše. Ďakujem, pani predsedajúca. Už s veľkým záujmom som si oznámenie komisie e, prečítala. Hovorí sa tam o potrebe zvýšiť súdržnosť hraničných oblastí. To následuje vlastne po verejných konzultáciách online vo všetkých jazykoch Európskej únie. A samozrejme aj výmeny názorov so zainteresovanými stranami. Komisia e, Mm, sa zamerala na celý rád problematických otázok, ktoré trápia občanov v hraničných oblastiach. Tieto otázky však nie sú e, výlučne charakteristikou týchto hraničných regiónov, hoci tam sú pociťované najintenzívnejšie. Oznámenie uvádza mm, konkrétne prípady, praktických opatrení, napríklad zdravotnícka starostlivosť, e, využívanie odborných e, zručností a kvalifikácie. To sa môže využiť na celoeurópskej úrovni. V tejto chvíle, chvíli treba povedať, že by sme mali posilniť e, mechanizmy cezhraničnej spolupráce, inštitucionalizované alebo aj menej inštitucionalizované mechanizmy mali odražať rôzne úrovne riadenia a takisto aj dobrú a hlbokú znalosť jednotlivých regiónov. A tu majú miestne orgány. Súhlasím s komisiou, keď hovorí, že programy spolupráce prispeli k vedomostnej ekonomike v celej Európe, zvyšujú výskumné a rozvojové kapacity a schopnosť spolupráce medzi regiónmi a takisto aj investície do stredných a malých podnikov a diverzifikujú miestne hospodárstvo. Zlepšili eh, hraničnú priepustnosť alebo dostupnosť, eh, starostlivosť o životné prostredie, ale chyba tu ešte jedna základná vec. Mala eh, by tu byť skutočne E, taká celoeurópska solidarita aj v e, inej oblasti, a to v oblasti migrácie. A myslím si, že toto je niečo, čo by som chcela v súvislosti s právou, so správou dodať. Ďakujem, pán Rote. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja som skutočne veľmi spokojní s touto správou. A ten problém skutočne existuje, o ktorom sa tu hovorí. V opačnom prípade, keby sme si to nepripúšťali, mýlili by sme sa. Väčšina členských štátov Európskej únie má e, zavedené regionálne politiky a vrátanie region, e, environmentálnych politík, ktoré sa týkajú niektorých regiónov, ale niektoré, napríklad ani moja, nemajú napríklad vydelené nejaké alebo vyčlenené nejaké špecifické regióny, ktoré by boli predmetom plánovania, špecifického plánovania. Takže medzi jednotlivými krajinami sú rozdiely. No a teraz ide o ten mechanizmus, ktorý by reflektoval tieto rozdiely. A my napríklad máme plánovací proces, ktorý pokrýva celú krajinu a to nie je to isté. A pri plánovaní regionálnych politík toto treba zohľadniť. A pokiaľ ide o hraničné oblasti, obvykle máme na mysli e, susedné krajiny. Ja napríklad žijem nedaleko asi 30 kilometrov od bieloruských hraníc. No, táto krajina nie je e, e, práve preslávená svojimi demokratickými princípmi. Takže tam riešime ďalšie problémy. To znamená, sme závislí od toho, akých máme susedov. Tých si nevyberáme. A v tých regiónoch, kde hraničíme s menej demokratickými krajinami, s nižšou e, životnou úrovňou, tak e, tieto regióny sú v horšom postavení a obvykle sú vzdialené od centra, majú zlé infraštruktúry a majú ďalšie problémy. A ľudia sa tam obávajú zajtrajška. Takže vždy, keď hovoríme o regionálnych politikách, e, treba uvažovať tak, e, aby sme prispeli k tomu, aby tam ľudia radi žili a bývali. Treba teda sa snažiť znižovať rozdiely medzi perifériou a centrom. A potom sú tu aj ďalšie problémy alebo otázky, ktoré súvisia s konkrétnymi susedmi. Napríklad v Bielorusku si stavajú jadro, jad, e, jadrovú elektráreň. A to pochopiteľne môže mať vplyv na miestne obyvateľstvo a ďalšie aspekty. Táto elektráreň sa považuje za nie dostatočne bezpečnú, spôsobuje veľa problémov z našich očiach v Lotyšsku a samozrejme aj pre ďalších, takže mala by byť nejaká nárazníková zóna, nejaké pravidlá o tom, ako by sa mala susedná krajina správať, ako by sme o tom mali rokovať. Niekto si uzmyslí, že si postaví jadrovú elektráre, niekto zasa niečo iné a to vytvára problémy a to takisto treba zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Raimond, prosím. Pán. Ďakujem veľmi pekne. Ja žijem na, v pohraničnom regióne s Francúzskom, Holandskom a Nemeckom. To je takéto. A vieme teda, ako to funguje. Ak chcete vy pochopiť, ako to funguje, príďte ku mne do kancelárie, aby ste pochopili, čo sa dá zlepšiť. Máme problémy s uznaním e, diplomov, dôchodkov, zdravotnej starostlivosti, uznaní invalidity, prístup k štúdiu. Môžem urobiť celý zoznam takýchto problémov, ktoré existujú, keď sa z krajiny niekde stretnú. A ešte sú tu dva aspekty tohto oznámenia komisie. Veľmi sa teším, že to komisia pripravila a samozrejme, Komisia poukázala aj na dôležitosť týchto pohraničných regiónov, to nie je objavenie Ameriky. Vytvorila ale možnosť, že parlament sa tým môže zaoberať, pripraviť správu a mali by sme prísť aj s dobrými odpovediami. Mnoho problémov existuje, pretože nie je jasné, aký právny systém platí pre ten ktorý problém, či je to jedno právo alebo ten druhý právny systém a veľmi často sa žiadny štát o ten problém v skutočnosti nezaujíma. A preto, keď hovoríme o riešeniach, tak by sme mali uvažovať inovatívne. A ak existuje takýto cezhraničný problém pri uznaní niečoho, tak by sme mali povedať, že e, členské štáty budú používať jeden právny režim, ktorý by platil potom aj na území susedného štátu. Ďalším aspektom je to, že tie peniaze, ktoré e, sú, že tie programy Interregu a ich peňažné prostriedky sú dobre investované, pretože toto sú e, možnosti na riešenie týchto problémov a na ich definovanie aby sme chápali, že vôbec takýto problém existuje, pretože ak sú tam tieto problémy, sú aj v celej únii a preto aj prozba na komisiu a na tých, ktorí sa zaoberajú týmito e, problémami, naozaj dajte viacej peňazí na cezhraničné pr- programy aj v rámci tej debaty o rozpočte, ktorá je tu teraz pred nami. Tieto rozpočty by sa nemali znižovať, ale naopak zvyšovať a každý, kto je tu mi hovorí, E, prosím, zjednodušte postupy a každý podpíše takúto snahu, ale tých 5-6 kontrol do roka, lebo ide o malý rozpočet, tak raz už potom nikto nebude mať chuť sa zaoberať týmito programami, lebo tie kontroly ich veľmi unavujú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, pána Máši. Ďakujem pekne, pani predsednička. Len dvoma slovami. Martin Anderson mala vystúpiť za mňa. Viem, že by určite hovorila o otázke Irska a dôsledkov Brexitu. A je pravdou, že e, keď si spomíneme túto, hovoríme o tejto téme, nemôžeme nemyslieť momentálne aj na dôsledky Brexitu. Ja som sa tento týždeň stretol s podpredsedom regiónu Bretonsko, bol v Bruseli a je pravdou, že tu množstvo projektov spolupráce, ktoré dnes existujú medzi francúzskými regiónmi a Spojeným kráľovstvom, a regióny si kladú otázku ohľadom budúcnosti týchto programov spolupráce. Takže mm, stanovisko ako eh, našej spravodajkyne sa týka aj tejto témy. Áno, samozrejme, prebiehajú rokovania, to je pravda. A, mm, eh, Nebudem stiažovať úlohu komisárovi Varnierovi, samozrejme. Druhá pripomienka, to sú tie veľmi okrajové, najvzdialenejšie regióny. Tie majú veľmi špecifickú situáciu, pretože sa jedná o ostrovy, tak nemáte tam pozemné hranice. Uh, tá situácia je veľmi atypická a ja predložím konkrétne návrhy e, v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Van Nistelrooy, prosím, máte slovo. A ďakujem, pani predsedajúca. Nuž, po 25 rokoch cezhraničnej spolupráce kladím si otázku, prečo nie sme globálnym lídrom v tejto oblasti. To by malo platiť pre východnú Európu takisto do istej miery. Ale je to náročné, lebo je tak veľa prekážok, tak sa musíme pýtať, či je to možné. A teraz, keď už máme tohto slona v obchode, tak by sme mali o tom hovoriť. Musíme povedať aj, či tie nástroje, ktoré máme, stačia na riešenie problému. A potom napríklad v predchádzajúcom období, v tomto období sme mali nástroj, na regionálnu územnú spoluprácu. A Takto členské štáty majú možnosť pre pohraničné regióny, ja neviem, 150 kilometrov od hraníc, tak tam je povedané, že môžete niekoľko vecí spolu robiť, povedzme na trhu práce, a môžete to robiť podľa svojich vlastných rozmerov. A tento nástroj sa teraz uplatňuje na 50 miestach v Európe, členské štáty si musia súhlasiť a potom ten región môže tieto veci riešiť. Takže ide tu o tieto pohraničné regióny a ide tu o funkčnú spoluprácu, kde je jasné, kde sa aké e, závery alebo prány zobrali. Môže ísť oblasť dopravy alebo rôznych priemyselné odvetví a podobne. Takže ja by som aj chcel počuť od komisii, ako to vyzerá, dochádza teraz totiž k ekonomickému rastu, to sa pekne hovorí, ale ak pôjdeme rovnakým tempom ako posledných 25 rokov, tak to bude také ako reklamný, reklamný spot a nie nič viac. Keď si pozriete situáciu s Brexitom, minulý týždeň sme boli na severe Írska a videli sme, že ten, tie nástroje, ktoré máme, sa naozaj vo veľkej miere využívajú na programy Interreg. A to vedie takmer k tomu, že hranice už ani nie je cítiť. A teraz chceme urobiť krok späť, lebo tam budú nové vonkajšie hranice v Írsku e, medzi Severným Írskom a Írskou republikou a parlamentu povedal, že to sa nedá a nesmie, ale ja neviem, ako to budeme riešiť. Je ľahko možné, že nástroj, ktorý máme KDS, e kde sa stanovili zodpovednosti a veci sa mohli riešiť na spoločnom území, tak možno tento nástroj tu nebude môcť platiť a musíme prispôsobiť tomu našemu legislatívu. Dobré komisia, že ste toto pripravili, dobré, že spravodajca na tom pracuje, ale kde je tá oblasť, ktorej spravíme ten veľký krok, lebo potom na druhom hodnotení znovu povieme, že ešte sme mohli mať nejaké ďalšie 2%. Ďakujem. Ďakujem. Stručná, myslím si, že podpora rastu súdržnosti E, hraničných regiónov je na mieste. Súhlasím s tým a myslela som si doteraz, pokiaľ neprebehla diskusia, že v rámci jednotlivých členských štátov je tá spolupráca bezproblémová, ale vidím, že nie. Ale ja chcem hovoriť o väčšom probléme a to, to je spolupráca pohraničných regiónov keď e, tými regiónmi sú tretie krajiny. Bývam na, v Slovensku, na východe Slovenska, kde máme síce najmenšiu hranicu 100, 100 kilometrovú, ale hranicu s Ukrajinou. A tu chcem povedať, že tá spolupráca je veľmi, veľmi problematická a možno, že by komisia sa mohla vyjadriť, ako do budúcnosti by práve takýto problém chcela riešiť, pretože Ukrajina je náš partner, ktorý raz chceme, aby prišla do Európskej únie, poskytujeme jej obrovské finančné prostriedky. Pred dvoma alebo troma týždňami sme sa dopočuli, že komisia pozastavila financovanie piatich priechodov e, do Poľska, do Maďarska, e, na Rumunsko, do Rumunska, na Slovensko, pretože neplnili záväzky, ktoré mali. Následne na to o týždeň išla nová pomoc Ukrajine pre niečo iné a tie podmienky na spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou, teraz budem len, sústredím sa len na Slovensko, sú absolútne nemožné, pretože teraz ide Veľká noc. Príďte sa pozrieť, keď chce človek prejsť cez slovensko-ukrajinskú e, hranicu, tak prechádza tri dni bez akéhokoľvek humanitárneho alebo sociálneho zázemia sú to neľudské e, problémy samospráva v daných regiónoch prihraničných absolútne si nevie pomôcť sú bezradní a očakávajú pomoc aj komisie pretože si myslím že komisia má paky na ukrajinu cez rôzne finančné dotácie čiže vítam každú jednu cezhraničnú spoluprácu ale sú regióny kde potrebujeme najprv vyriešiť e, problémy ktoré máme e, z, úrovne regiónov sa to riešiť nedá preto aj takýmto spôsobom vyzývam komisiu aby tento problém poriešila prípadne si pýtala ďalšie informácie veľmi radi ich poskytneme. ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán Olbricht, prosím, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Pripomínam, že otázka EGTC a e, VFR z roku 2017. Tam, tam vlastne pri tej príležitosti sa o tom diskutovalo. Ja som bol spravodajca pre EGTC a aj vtedy už boli problémy, a musím to potvrdiť, e, to, čo povedal pán Hetman, že po desiatich rokoch máme prakticky tú istú situáciu. Kde je teda problém? Nuž, e, ja sa domnievam, a opíšem to troma e, takými príkladmi, a mám tri návrhy, problém nie je v tých hraničných oblastiach, on je v nedostatku komplementárnosti právnych systémov jednotlivých krajín. Máme dve susedné krajiny, ktoré majú iné právne systémy napríklad, takže nie sú na, na, navzájom sa nedoplňajú, nie sú komplementárne. Takže prečo máme tú cezhraničnú spoluprácu? Nož preto, aby sme našli e, nejaké e, špecifické osobitné riešenia v tých cezhraničných oblastiach, e, aby sme riešili špecifické problémy niektorých členských štátov. Takže najlepšie by bolo, keby tie systémy jednotlivých krajín boli vzájomne komplementárne. A ak to nie je možné, tak samozrejme snažme sa o to aspoň v tých hraničných oblastiach. To je veľmi ťažké pochopiteľne. Takže otázka nie je ani tak medzi e, napríklad e, Slovenskom a Polskom, ale e, ako tou, tou hraničnou oblasťou Slovenska a Polska, ale medzi Slovenskom a Polskom. Treba teda e, povedať, že tá hraničná situácia vlastne e, reflektuje, odráža rozdiely medzi jednotlivými krajinami ako celkami. A sú to veľmi extrémne situácie niekedy. Navrhujem spravodajcovi a výboru v prvom rade pozrime sa na podrobnosti, napríklad, ako povedal pán Lambert, výbor regiónov má povinnosť e, priebežne monitorovať EGTC. My potrebujeme najnovšie informácie od výboru regionu, o, o regionov ohľadom EGTC, čo robí, či sa e, proste má niečo po roku 2020 zmeniť alebo nie. Po druhé, dnes je situácia iná než pred desiatimi rokmi. Mali by sme si položiť otázku, čo e, s hranicami e, e, v rámci Schengenu a na okraji Schengenu s nešengenskými krajinami. Je to otázka voľného toku ľudí, tovarov a podobne, takže Bulharsko, Rumunsko a tak ďalej. Máme tu teda odlišnú situáciu v rámci Schengenu a mimo a napríklad s prihľadnutím e, e, k Slovensku, čo napríklad krajiny eurozóny ani mimo eurozóny, e, tieto hraničné oblasti, čo to, čo to znamená? Zohráva to dôležitú rolu alebo nie je to, že sú alebo nie sú členmi eurozóny? Takže treba urobiť ďalší krok vpred. Tu na nejde o to, či by sme to mali ďalej rozvíjať, ale ako používať rôzne nástroje v rôznych situáciách. A záverom by malo byť, že by na to Eh, na tú cezhraničnú problematiku malo byť viac peňazí, lebo je to skutočne medzinárodná, európska otázka. A tu sa ešte stále pohybujeme v nízkych číslach. Takže jednoznačne posilniť finančné prostriedky. Ale na to potrebujeme analýzy. Eh, ako som povedal, Schengen, no, nie Schengen, euro, nie euro, periférne, neperiférne. To sú rôzne situácie, odlišné situácie, ale stále situácie cezhraničnosti. Takže eh, takto z mojej strany ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Môžem vám, mohla by som vám rozprávať dlhé príbehy o šengenských, nešengenských hraniciach a, a európskych a, a hraničných oblastiach v Únii, mimo Únie a podobne. To sú samozrejme tie otázky, áno. Pán Howard, by ste sa hlásili. Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. 25 rokov, to nie je taká dlhá doba v určitom zmysle. Národné štáty už sú tu celú, celé stáročia a ľudia na nich lipnú, pochopiteľne. A to treba mať na mysli, lebo často tie, e, tie, tie prekážky na hraniciach sú kultúrne bariéry, viac než hospodárske, legislatívne alebo e, iné. A títo ľudia, e, samozrejme, napríklad tí, ktorí E, boli navštíviť Írsko nedávno, si opäť veľmi jasne uvedomujú, ako sa znova vynárajú tie kultúrne bariéry a tradície v Írsku. Ľudia z Írska by vám to vedeli oveľa lepšie vysvetliť než ja. Ale je tam zároveň obrovský e, úspech, ako povedal aj Omeji a ostatní takisto. Čo sa teda stane, keď e, sa odstráni nejaká zjavná cezhraničná prekážka. Asi by nebolo správne si myslieť, že situácia na írskej hranici je ideálna. E, je tam veľa problémov, ale vzájomné uznávanie, kvalifikácia a podobne to funguje. Takže základom budúcich politík, e, ako už povedal aj pán Olbricht, je stanoviť, v, akej, v akej situácii alebo aké situácie sú e, tie, tie determinujúce, či e, tu ide o dopravné prepojenie, alebo skôr o otázku kultúrneho porozumenia, alebo otázku spolupráce medzi regionálnymi orgánmi na každej strane hranice. To sú tie kľúčové otázky. Ak do toho máme dať viac peňazí do týchto regionálnych politík, cezhraničných, na čo sa tie peniaze použijú? A e, čo to bude konkrétne e, znamenať ako najvýraznejšiu zmenu v krátkodobej e, perspektíve? Myslím, že Irsko je takým veľmi dobrým príkladom tohto. A ešte k Brexitu posledných rokoch vidíme, že sa ľudia stiahujú e, napríklad e, z Kentu, e, alebo že ľudia jazdia z Kentu do Kale kvôli zdravotnej starostlivosti, pretože v Kente jednoducho zdravotnícke zariadenia nemajú dostatočné kapacity. To asi bude pokračovať aj v budúcnosti, ale dôležité pre túto túto námornú hranicu vlastne je, čo sa stane s tými 4 miliónmi e, nákladných aut ročne. Lebo tam bude asi najväčšia colnica e, v Európe v budúcnosti. Ja súhlasím aj s pánom Barnierom v tomto zmysle, že to asi bude veľmi dôležitý bod programu. Ďakujem pekne. Toto boli vyjadrenia a návrhy tieňových spravodajcov a poslancov výboru REGI. Ja teraz požiadam pána Ferejru, z Európskej komisie DG Regio, či má odpovede na všetky otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem, je ťažké nájsť odpovede na všetky tieto otázky. Ale začnem tým, že sa poďakujem mm, vášmu výboru za pripravenie tejto diskusie, ktorá je podľa nás veľmi dôležitá a veľmi relevantné. Zároveň sa chcem poďakovať pánovi Otmanovi za prezentáciu oznámenia a za to, o čom hovorí, uvidíme, čo z toho sa dostane do výsledného textu v budúcnosti. Samozrejme, na všetky otázky nemôžem zareagovať, takže zareagujem iba na niektoré z nich. Asi na tie, čo sa najčastejšie opakovali. Jedna z otázok, ktorú spomenuli viacerí poslanci, sa týkala o, prečo, na, prečo tieto témy a nie iné témy, prečo migrácia nie, prečo environmentálne politiky nie. Ide o to, že problémy na hraniciach, problémy s cezhraničnou spoluprácou e, sú rozdielne. Na rôznych hraniciach sa pociťujú tieto problémy rôznym spôsobom, ale väčšinou sa to týka všetkých tematických oblastí, o ktorých môžeme hovoriť. A teda nie je samozrejme možné naraz hovoriť o všetkých témach. A preto tak aj jednoznačne uviedla pani Damatu, toto oznámenie bolo výsledkom, alebo prišlo až po dôkladných konzultáciách, verejných konzultáciách, práce so zainteresovanými stranami, s akademickou obcov, v snahe zadefinovať, ktoré sú tie najčastejšie pociťované problémy cez hraničnej spolupráce a týchto konzultácií s občianskou spoločnosťou a s cezhraničnými regiónmi sme identifikovali takých 10 tém, ktoré nájdete vo znamení, ako tém, pri ktorých pohraničné regióny najčastejšie požadujú aktivity, kde pohraničné regióny najčastejšie pociťujú problémy. Potom tu boli tri konkrétne otázky, štyri konkrétne otázky na mňa. Metóda v kapitole 3.2. Kapitola 3.2 oznámení sa cituje uplatňovanie existujúcich metód a nástrojov na riešenie problémov v legislatívnom procese. Je to v rámci tej časti, kedy sa rieši legislatívny proces. To znamená, tu hovoríme o zabudovaní územného hodnotenia dopadov do vnútorného procesu hodnotenia dopadov ex ante pri príjmaní novej legislatívy. V podstate tu hovoríme o tom, že vždy, keď sa pripravuje nová EU legislatíva, v rámci prípravy sa robí aj dopadová štúdia. A tu žiadame, aby metóda dopadovej štúdie bola oznámená, bola, opadon, bola obohatená tak, aby zabezpečila náležité riešenie územných aspektov a konkrétne dopad na územie cezhraničných regiónov bol náležite vyhodnotený skôr ako bude prijatá legislatíva. Pretože, ako tu už zaznelo, veľmi často problémy vznikajú v dôsledku chýbajúcej koherentnosti rozdielných právnych rámcov, čiže potreba vyhodnotiť dopad na území ex ante táto požiadavka je veľmi dôležitá. Takisto tu zazneli ešte dve konkrétne otázky. Pilotné projekty, výzva o prejavenie záujmu, tá už bola spustená, táto výzva na predloženie pilotných projektov. A vyzývame všetky členské, všetkých poslancov, aby posunuli tieto informácie svojim členským štátom v rámci tejto výzvy. Máme záujem o pilotné projekty, ktoré budú riešiť konkrétne, dobre identifikované problémy, ktoré existujú na hraniciach. Chceme využiť tieto projekty ako akúsi ukážku toho, že tak sa budeme angažovať a zapájať všetkých zainteresovaných na rôznych úrovniach, že tak vieme riešiť problémy občanov. Takisto tu zaznela štúdia ohľadom e, chýbajúce železničného spojenia. Tu by som chcel povedať, že táto štúdia je už dokončená. Práve sme dostali konečnú verziu minulý týždeň vlastne len. A výsledky štúdie budú k dispozícii po tom, čo príjmu, budú prijaté potrebné administratívno-technické kroky. V tomto zmysle môžeme rovno povedať, že organizujeme pracovný seminár konkrétne v súvislosti s touto štúdiou na európske mm, sieť regiona miest. Takisto tu spomínali EGTC, Európske zoskupenia územnej spolupráce. To nestačí samozrejme a či by sme ich nemali revidovať, či by členské štáty ich nemali lepšie využívať. EGTC je veľmi výkonný nástroj, ktorý sa používa na riešenie mnohých problémov na rôznych hraniciach. Ale ich, jeho použitie závisí od regionálnych a miestnych aktérov. Európske inštitúcie zabezpečili nariadenie na vytvorenie nástroja, podľa ktorého štátna správa, regionálna miestna samozpráva a zainteresované strany môžu tieto nástroje použiť na riešenie problémov, nikto ich však nemôže nútiť. Je zaujímavé vypočuť si alebo prečítať si správe výboru regionov, že využívanie hm, tohto systému je stále väčší, väčšie. Na rôzne oblasti teraz máme IGTC, e napríklad pre univerzity, spolupráca univerzit prostredníctvom IGTC e Teraz máme na hraniciach Španielska Francúzska veľkú nemocnicu, ktorá bola postavená v rámci tohto nástroja a obsluhuje, poskytuje služby ľuďom na oboch stranoch hraníc. Stačí to? Treba chcieť viac? Jedna z oblastí, o ktorej pojednáva oznámenie, sa týka následných aktivít využitia nástroja ktoré navrhol viacero členských štátov podľa luxemburského predsedníctva, Európsky cezhraničný dohovor. Tento Európsky cezhraničný dohovor, návrh, ktorý pripravili členské štáty, bol v súhade s tým, čo povedal, myslím, pán Olbrich, tak sa nemýlim. Ak, ak, sa, ak sa milím, tak sa ospravedlňujem. Teda v tom zmysle, že by sme mali využiť pravidlá harmonizovať pravidlá, zabezpečiť koherentné pravidlá po všetkých stranách hraníc. A tento dohovor by v podstate vytvoril takýto právny rámec, ktorý by umožnil členským štátom a ich regiónom vynegociovať také riešenia, cez ktoré by mohli si harmonizovať pravidlá pre veľmi špecifické, jasne definované témy, prípady, problémy v jasne stanovenom časovom rámci. A ešte možno jedna odpoveď. Viacero pripomienok sa týkalo vonkajších hraníc, najzdialenejších regiónov, čo, či sa na tieto hranice zabudlo alebo nie. Samozrejme sa na tieto hranice a územia nezabudlo ale to, tam sú iné problémy. Toto oznámenie nerieši vonkajšie hranice, toto oznámenie nerieši ani námorné hranice a nerieši ani najzdialenejšie regióny. A to preto, že sa jedná úplne iné problémy nechceme tým povedať, že tieto regióny nemajú problémy. Určite majú, ale jednoducho inej povahy. Ako pán dal, prečo je tu problém? Pán Estehoj hovoril, sa pýtal, prečo máme problém či pri všetkých nástrojoch, ktoré sme vy, vytvorili, by sme mali mať ešte stále problémy na vnútorných hraniciach. Toto oznámenie sa zameriava presne na túto otázku, na tie problémy, ktoré pretrvávajú napriek tomu, že sme si mohli mysleť, že doteraz ich už vyriešime. E, nie sú úplne vyriešené, to je realita. Štúdia ktorú cituje oznámenie, hovorí o to, to potenciálny dopad na rast a pracovné miesta v týchto regiónoch. Aké hlavné kroky je potrebné prijať do budúcna? V tejto diskusii zaznela potreba zapájania viacerých úrovní. Hovorilo sa o tom, že je potrebné zapájať regionálnych a miestnych aktérov, musíme poskytnúť nástroje, aby sme zaangažovali všetkých rôznych aktérov vo všetkých oblastiach. Len na záver zopakujem ešte raz svoju vďaku za túto diskusiu. Podľa nás je relevantná a potrebná a určite budeme pokračovať v diskusii v akomkoľvek formáte to uznáte za vhodné. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hetman. Nech sa páči, máte slovo na záver. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne na záver. a ja by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom za vynikajúcu výmenu názorov, zaujímavú výmenu názorov. A myslím si, že vaše názory poukazujú na to, že musíme robiť dobrú diagnostiku problémov a musíme spraviť niečo viac pre podporu kohezie na riešenie problémov v regiónoch hraničných, pretože sú tu špecifika. Je potrebné rešpektovať rôznu kultúru, tradície a tak ďalej, ale za, zároveň hovoríme o uľahčení každodenného života 150 milión ľudí v Európe. V rámci EÚ. Takže ja som veľmi rád, a to by som chcel zdôrazniť na záver svojho vyjadrenia, som veľmi rád, že oznámenie komisie naozaj zohľadňuje a zameriava sa na tieto každodenné problémy. Napríklad zdravotné strediska, vzdelávacie príležitosti a takéto témy. Takže som veľmi rád, že sa zaoberáme konkrétnymi praktickými problémami priamo v teréne. Chcel by som podporiť pána Arimonta, ktorý spomenul, že je potrebné viac peňazí na cezhraničné projekty po roku 2020. Takisto spomenul, aj odľahčenie administratívy, zjednodušenie. To je veľmi dôležité, aby sme znížili administratívnu záťaž, lebo tieto cezhraničné projekty sú naozaj zavalené administratívnymi problémami jednoducho sa zložitejšie e, implementujú ako programy vnútri štátov EÚ. Takže tí, ktorí pracujú alebo pracovali na takýchto projektoch a ich implementácii, asi veľmi dobre vedia, že ak máte dvoch, troch partnerov cez hranice a tri rôzne uh, právne systémy, napríklad len pre výberové konanie. To sťažuje situáciu hoci principiálne tie projekty by mali byť o uľahčení života, je to ťažké. Zaznela tu téma Brexitu, to bude určite zaujímavé pre cezhraničnú spoluprácu. Nebudem sa púšťať do diskusie na tému vonkajšie hranice. Ja som z regiónu, e, kde hraničíme s Ukrajinou a Bieloruskom a hoci sa ma to týka každodenne, táto moja správa nebude o tom. Ja sa zameriam na oznámenie komisie, ale musíme riešiť, či už teraz alebo niekedy inokedy, musíme riešiť aj tieto veci. Ešte dve ďalšie dôležité veci. Jednu spomenul pán Van Esteroj mali by sme sa poučiť z posledných 20 rokov a z toho, čo sme spravili alebo nespravili. Ak chceme kvalitatívnu zmenu, ak chceme zlepšiť situáciu v regióne, musíme sa poučiť z posledných 25 rokov implementácie takýchto projektov. A na záver, čo spomenul pán kolega Olbrecht, Väčšina problémov sa týka cezhraničných alebo hraničných oblastí a väčšina tých problémov alebo dôvody týchto problémov spočívajú v niečom inom, pretože ak hovoríme o harmonizácii právnych ustanovení, e, reglementačného rámca, jednoducho potrebujeme zelenú e, od ústrednej vlády, od štátnej správy, a musíme poznať dobré problémy, skutočných, e, skutočné problémy skutočných ľudí, ktorí žijú v regiónoch. Ďakujem pekne. Návrh správy očakávame v máji a budeme mať možnosť opäť diskutovať o problémoch úspeč, e, územnej spolupráce cezhraničnej spolupráce na vnútorných hraniciach. Tým sme prebrali dnešný program. Dovolte pripomenúť, že zajtra e, sa plánuje štrajk taxikárov. Hlasujeme o 9. Takže poprosím vás, zapracujte si čas potrebný na to, aby ste sa dostali do parlamentu. A tým končím dnešné rokovanie. A poprosím koordinátorov, aby sme rovno pokračovali s rokovaním koordinátorov. Dobre, ďakujem pekne. Takže pokračujeme s rokovaním koordinátorov a Tí, ktorí nie sú na schody koordinátorov, poprosím vás, aby ste opustili túto miestnosť. Ďakujem.